SAD a ENL a od nezaradených som dostal niekoľko žiadostí na menovanie do výborov a delegácií. Tieto nominácie budú v zápisnici z tohto zasadnutia. Ak nebudú vznesené výhrady do schválenia zápisnice, tieto nominácie budú považované za schválené. Príslušné orgány